rodinám a blízkym zavražených vojakov, ktorí dali svoj život v službe svojej komunity. Toto bol, bola prvá vražda vojakov v Severnom Írsku po 12 rokoch a je to útok na demokratické inštitúcie Severného Írska na základe slobodnej a je to útok na základ slobodnej a demokratickej spoločnosti v Írsku. Počas mojej návštevy v Severnom Írsku som sám videl veľký prínos mierového procesu, e, v ktorom spracujú e, členovia oboch komunít spoločne na tom, aby si vybudovali lepší život pre budúce generácie a aby za sebou zanechali hrôzy minulosti. Vrahovia, ktorí vykonali tento útok, sa snažia zmiasť demokraciu z bežného života, z ulic Severného Írska nemajú žiadnu ľudovú podporu alebo vôbec podporu svojich krokov a e, všetko toto je zásadne odmietané veľkou väčšinou ľudí. Naša plná solidarita platí a patrí ľuďom tam v krajine a bezpečnostným silám v ich úsilí e, priviesť týchto vrahov pred spravodlivosť. My v Európskom parlamente sme opakovane uviedli, že odmietame teroristické násilie za všetkých podmienok. Títo vrahovia neúspejú pri ničení veľmi obozretne budovaného mírového procesu v Severnom Írsku, mírového procesu, ktorý podporuje Európsky parlament tak morálne, ako aj materiálne. Ľudia v Severnom Írsku sa rozhodli pre inú budúcnosť, budúcnosť mieru a vzájomnej, vzájomnej úcty e, a rešpektovania všetkých. Podporujeme ich v ich voľbe pre mier, demokraciu, a právny štát a stojíme bok po boku s nimi solidárne aj v tomto čase. Kolegovia, poprosím vás, aby ste sa teraz eh, chvíľu, eh, na chvíľočku postavili, aby sme si pripomenuli eh, zavražených vojakov. Vielen Dank. Ďakujem pekne. James Nicholson. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. V sobotu večer v Severnom Írsku myslím, že všetci sme boli nesmierne šokovaní. Dvaja mladí vojaci boli brutálne a chladnokrvne zavraždení. Pán predseda, je to najhoršia nočná mora Severného Írska ja som, pán predseda, dúfal, že už nikdy a už som poslancom tohto parlamentu takmer 20 rokov, že už nikdy nebudem musieť tu stáť v pléne a vyjadriť svoju e, sústrasť rodinám, ktoré stratili svojich blízkych v Severnom Írsku. Som nesmierne smutný, že dnes mám túto povinnosť. Títo mladí ľudia robili to, čo robia mnohí mladí. Objednali si pizzu z e, miestnej pizzerie a o tri hodiny neskôr sa mali, eh, mali nastúpiť do lietadla, mali letieť do Afganistanu, ale bohužiaľ už eh, sa im toto nepodarilo. Boli prerušení, boli, eh, boli vytrhnutí zo života v najlepšom veku. Naozaj môžeme týmto rodinám vysloviť len slova sústrasti, ale v tomto čase naozaj rodiny potrebujú podporu pán predseda. E, títo vrahovia asi si nevypočujú to odsudenie, ktoré by som tu vyslovil, ale musím, pán predseda, povedať toto. Nikdy nemôžu zvíťaziť, nikdy nemôžu byť úspešní, pretože v Severnom Írsku prebieha mierový proces, ktorý musí byť úspešný. Pán predseda, Severnom Írsku máme nový život, lepší život, zažili ho a chceme, aby tento lepší život pokračoval a teda chcem vyjadriť svoju sústrasť rodinám. Thank you. James. Ďakujem, James Nicholson. Ďakujem. O slovo sa prihlásili ešte írsky poslanci, respektíve severoírsky poslanci, ktorým udelím slovo. Lionor Elwood. Nech sa páči. Pán predseda, aj ja bezvýhradne odsudzujem túto vraždu dvoch vojakov a zranenie štyroch osôb vo sobotu večer. A sa prihlasila k tomuto hroznému útoku, ktorý je poprvýkrát po 12 rokoch takýto smrteľný útok. Takéto teroristické útoky treba priviesť pred spravodlivosť, treba ich potresať za tieto hrozné zločiny. Tieto útoky nemajú politickú podporu ani podporu ľudí v Severnom Ísku. Mierová dohoda z 98. z Veľkého piatku dáva základ pre mierový ekonomický vývoj Severného Írska. Štruktúry, ktoré vytvorila táto dohoda z Veľkého piatku, podporujú demokraciu, právny štát, ľudské práva, mier a zmierenie. Nemôžeme a nedovolíme týmto jednotlivcom, aby zničili mier, na ktorom sme tak tvrdo pracovali, tak dlho, aby sme ho dosiahli v Severnom Írsku. Ďakujem, pán predseda. Very much. Lion Ďakujem, Liam Aylward a ešte Jim Ellison, nech sa páči. You, ďakujem, pán predseda, a ďakujem za vaše vyjadrenie sústrasti v mene našich britských vojakov, ktorí položili svoje životy v sobotu večer a naozaj si v Severnom Írsku vážime, že eh, teraz myslíte na tých, ktorí oplakávajú svoje straty. Tí, ktorí zavraždili týchto dvoch vojakov, sú, chcú získať politické, e, politické výdobytky násilím, ale chcem povedať, že nepodarí sa im to. Bohužiaľ, v Severnom Írsku zdá sa, že niekedy to násilie ako keby sa vyplácalo. Dokonca dnes traja odsudení teroristi IRA sú ministrami vlády a prvý spol, uh, spoločný premiér McGuinness povedal, E, a že tiež osobne sa podielal na takýchto útokoch, e, kde položili voja, 12 e, vojaci svoje životy. Takže um, McGuinness bol tiež opísaný ako mesiar svojimi politickými oponentmi. Toto, čo sa stáva, pán predseda, Eh, je, čo sa stáva, keď sa eh, rokuje s, alebo keď sa eh, spolupracuje s teroristami. My ako by sme sa nech, nepoučili z minulosti a nenapravili tieto chyby. Ďakujem. So, liebe... Milé kolegyne a kolegovia, nemôžeme dať slovo každému írskému poslancovi, Hovoril som v mene všetkých. Súhlasíte s tým, že to bude tak a že je to dôstojné úctenie si zabitých. No a teraz mám ešte krátke vyhlásenie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Chcem privítať všetky ženy v Európskom parlamente, chcem sa im poďakovať za ich prácu. Chcem povedať, že nám pôjde o to, aby sme na európskej úrovni zrealizovať túto dimenziu e, rovnoprávnosti.